jasné zodpovedanie, bezpečnosť a interoperabilita železničného systému spoločenstva. E, slovo udelím ako prvému pánovi e, Branovi Simpsonovi, autorovi. Nech sa páči, máte 5 minút. Ďakujem, pán predseda. V mene výboru pre dopravu a cestovný ruch e, predkladám túto ústnú otázku vyvolanú nedávnymi nehodami v Taliansku a v Holandsku, ktoré priniesli aj ľudské obete na nešťastie. Myslím si, že musíme upozorniť, že železničná doprava je jedna z najpoužívanejších a z najistejších a je to určite úmysel môjho výboru urobiť maximum preto, aby sme zabezpečili, že takto situácia aj e, zostane e, a teda sú tu morálne otázky s tým spojené. My v Európskom parlamente sme vždy brali železničnú bezpečnosť seriózne. Kulminovalo to v nedávnej smernice o železničnej bezpečnosti a vyplýva to z mnohých iniciatív a správ, ktoré prijal parlament v súvislosti so železničnou dopravou za mnohé roky, ale sme frustrovaní z našej neschopnosti a taktiež e, z neschopnosti železničných spoločností a národných vlád konať e, tým správnym smerom. Keď sa skúma kľúčová legislatíva, zvlášť implementácia takejto legislatívy do národného právneho systému, e, čo je teda tým, najlepší, tým najlepším možným spôsobom, ako napredovať, tak e, správa o napredovaní, o implementácii smernice o železničnej bezpečnosti hovorí, že národné pravidlá predstavujú prekážku e, plne integrovanému železničnému systému. Tu teda e, sa vynára otázka, či tieto národné pravidlá tiež neohrozujú bezpečnosť a interoperabilita v železničnom sektore. Uh, sú tu tiež národné prekažky, ktoré zabraňujú pokroku v tejto oblasti, alebo tu nie je vôľa zo strany železničného priemyslu, aby e, prevzali koncept interoperability. Prečo je pokrok v tejto oblasti taký pomalý a teraz sa nám nepodarí e, mať e, náš projekt železničnej bezpečnosti do konca roka? Toto sú otázky, Eh, ktoré vidíme a k tomu dodávam, že by sme chceli zo strany komisie počuť, aké národné prokážky, prekážky momentálne hatia pokrok v interoperabilite a ktoré členské krajiny sú najhoršie v tejto oblasti a nadväzne na to, Využije komisia právne nástroje, ktoré má k dispozícii, aby sa zabezpečil súlad s komunitárnym právom? Pán predseda, viem, že problémy, hlavne ktoré sa týkajú nákladnej železničnej mm, dopravy, ale nielen tohto tejto oblasti sú e, na stole rady a ja a môj výbor budeme pracovať s komisiou a mm, zástupcami priemyslov, aby sme vypracovali bezpečný, integrovaný, interoperabilný e, železničný systém. Môj výbor teraz začína klásť otázky, či bezpečnostná stránka, zvlášť tá, ktorá sa týka nákladných vagónov, e, nie je nejak ohrozená týmto neúspechom a neschopnosťou implementovať európsku legislatívu. Ak to tak je, tak potom tu musíme rýchlo niečo vykonať. Ale e, aktivita musí viesť tiež k integrácii a interoperabilite. Ak e, osobná doprava sa má vyvinúť e, maximálnym spôsobom, e, a ak má doprava, e, nákladná doprava v železnici prežiť. Ďakujem. Ďakujem pán Simpson a teraz dám slovo pánovi e, Tajanimu. Ďakujem pán predseda. Predtým, než vstúpim do diskusie, by som e, chcel na úvod povedať niečo potrebné nezávislé orgány sa snažia Ehm, práve ehm, na to, ako to vlastne bolo v prípade týchto dvoch nehôd aj vo Viarečo, aj v Holandsku, až potom naozaj budeme môcť e, zodpovedne sa k tomu e, vyjadriť, k tejto otázke bezpečnosti v mm, oblasti železničného e, systému. Ale samozrejme treba sa poučiť za týmto účelom sme už pristúpili ku konkrétnym eh, krokom, ale treba povedať, že v každom prípade eh, európsky eh, železničný systém je veľmi bezpečný v porovnaní s inými typmi dopravy. A pokiaľ ide o železničný balíček prijatý v roku 2006, E, otvorenie e, trhu e, nemalo žiaden negatívny dopad na bezpečnosť železničného sektoru. Práve naopak sa stále zlepšuje, aj keď samozrejme musíme naďalej bdieť. Nemôžeme sa samozrejme uspokojiť s už dosiahnutými výsledkami, pretože liberalizácia nám priniesla viacero nových protagonistov, protagonistov na naše E, teda železničné siete a teda musíme e, situáciu stále monitorovať. Ehm, vypracovali sa teda, e, zorganizovali sa teda množ, mnohé stretnutia s jednotlivými zainteresovanými stranami. Je veľa strednodobých aj krátkodobých, aj dlhodobých opatrení, ktoré sa navrhli na to, aby sa zamedzilo v budúcnosti podobným nešťastiam teda 8. Eh, septembra 2009 eh, eh, sa teda pri, pristúpilo k takýmto krokom. Európska železničná agentúra vytvorila takisto aj špeciálnu task force, ktorá sa už trikrát stretla má presný program práce a výsledky tejto práce sa zverejnia. Prvá fáza eh, tu predstavuje eh, program eh, naliehavých inšpekcií stavu vagónov, ktoré sa momentálne používajú. Je to dôležité, aby sa nepostupovalo izolovanie v tejto oblasti, ale aby sme tu mali európsku koordináciu na to, aby sme vlastne e, dosiahli e, akceptovateľné riešenie vo všetkých e, štátoch. A potom ide po druhé o teda všeobecnú údržbu a budeme sa zaoberať aj tým, či bude potrebné do akej miery harmonizovať systém um, um, týchto opatrení údržby platný e, systém pred otvorením e, trhu v roku 2006 e, ponechával členským štátom úplnú slobodu v tejto oblasti, teda neboli tu vôbec harmonizované normy. V technickej oblasti a v oblasti interoperability vagónov A potom tretí Eh, prvok, pokiaľ ide o certifikáciu eh, v oblasti údržby. Agentúra eh, sa bude snažiť dodržať časový harmonogram, ktorý v tejto oblasti existuje, teda rok 2010. A teda ide o odburávanie bariér v tejto oblasti nový certifikačný systém zabezpečí, aby Ehm, teda ehm, tu boli ehm, uznané aj e, za hranicami firmy, ktoré postupujú podľa harmonizovaných postupov. E, pokiaľ ide o interoperabilitu, e, ide tu aj o prechod zo starého režimu na nový podľa smernice o interoperabilite a železničnej bezpečnosti v príslušnom oznámení eh, komisie zo septembra je tu, eh, ešte sú tu ďalšie podrobnosti spomenuté a pokiaľ ide o železničnú agentúru, eh, otvorili sme otázku nadnárodného uznávania v tejto oblasti. Klasifikujeme teda národné úpravy v tejto oblasti, technické parametre, a budeme potom pracovať na, eh, pri, eh, pri norm, na budúcich normách, eh, ktoré budú, budú sa porovnávať. Chceme teda zabrániť aktuálnej praxi národných noriem a ich používaniu, aby sa zabránilo cirkulácii už homologizovaných vagónov v iných štátoch. Um, Takže ešte tu existujú tie, tieto bariéry v interoperabilite a našim cieľom je vytvorenie naozaj európskeho systému, ktorý by vychádzal z harmonizovaných noriem, ktoré by boli aj potrebné pre dobré, optimálne fungovanie trhu. A e, mal by som to ukončiť, ale bolo veľmi veľa otázok e, v tejto oblasti. Pokiaľ ide o systém RTMS, v Európe e, funguje a má dobré výsledky je pravdou, že pôvodné e, špecifika boli spojené s určitými nejasnosťami, ale už sa odstránili v roku 2007. Rozhodnutie e, komisie z 23. marca 2008 urobilo povinným e, túto novú verziu, ktorá je známa ako 2.3 OD. Členské štáty práve, teda práve sa pracuje na aktualizácii a členské štáty sa práve zaoberajú, teda riešia problémy, ktoré vyvstali s uplatňovaním v praxi. Bude eh, tu aj o finančnú eh, podporu sektoru na to, aby sa eh, aktualizovali všetky vlakové línie, tak aby boli kompatibilné s novou verziou. A v tejto súvislosti by som chcel povedať, že RTMS má k dispozícii 250 miliónov eur ktoré teda pôjdu na aktualizáciu informačných programov v tejto súvislosti. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. A teraz mene jednotlivých politických skupín majú slovo rečníci a skutočne vás žiadam, aby ste dodržiavali uh, rečnícky čas George Bach. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, máte právo, máte pravdu, železničný e, systém je v porovnaní s ostatnými druhmi dopravy je veľmi bezpečný okrem ostatných, um, eh, ok, ostatných aspektov eh, fragmentácie, oddelovaní a outsourcovaní jednotlivých činností a prác a personálu, to prináša ale určité, um, to všetko prináša určité neistotu. Je však potrebné, že aby národné bezpečnostné orgány, certifikáty a uh, oprávnenia sa udelovali podľa európskych predpisov železničnej agentúry. Sú, je to dostatočne kontrolované, je do, zabezpečené, aby sa vzdelávanie personálu, certifikovanie uh, riadne kontrolovali. v tejto súvislosti a s, a s uvádzaním jednotného európskeho certifikátu. Ako to vyzerá s certif- jednotným certifikátom rušno- pre rušňovodičov? nemali by sa tu kompetencie zvýšiť, pretože ten plán realizácií musí byť závisný, tak e, ako ste to naznačili, a nesmie, nesmú ho jednotlivé národné štáty na základe svojho rozhodnutia, e, nesmú sa, nesmú sa v jeho aplikácii omeškávať. Je dôležité, aby sa tieto kroky, aby sa v nich postupovalo, aby boli rozšírené, predovšetkým čo sa týka homologácie materiálu. Tu sa urobil obrovský pokruk a takisto je dôležité, aby sme zabezpečili vysokú mieru bezpečnosti pri údržbe um, jednotlivých jednotlivých eh, zariadení. Pretože mnohé nehody sa eh, eh, boli zapričinené nedostatočnou údržbou z dôvodov vysokých nákladov. Je dôležité, aby sme predlžovali lehoty, nie je možné, aby sme predlžovali lehoty na údržbárske práce. Je dôležité, aby Európa, Európska únia certifikovala údržbárske dielne. Je potrebné zabezpečiť, aby sa zabránilo tomu, že jednotlivé členské štáty sa vrátia e, k svojim pravidlám a budú, a budú jednať e, bez, e, budú jednať len podľa seba čo sa týka komisie a problému s týmto a tá bilancia, ktorú zostavujete, ja by som chcel, aby ste tu zohľadňovali aj sociálne aspekty. Nesmieme na ne jednoducho zavodnúť. Áno, ďakujem veľmi pekne, hovorí vám predsedajúci, ako, pá, ako ďalšie bude hovoriť pán Boguslav Liberácky. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán podpredseda komisie Tajani, vážené dámy a páni, chcel by som poďakovať pánovi Somsenovi za to, že vôbec položil túto otázku. Ja by som musel zavlahoželať, že sa táto otázka stala predmetom našej diskusie. Sice neskorej diskusie, v diskusie v nočných hodinách, ale napriek tomu. Čo sa týka témy tejto otázky, tu um, by sme mali nezabúdať na kontext, pretože európsky železničný systém Nuž, už je potrebné povedať, že nemáme ešte stále európsky železničný systém. Nuž prečo? Každá železnica má svoje technické normy, pretože sú to eh, železni, eh, že sú elektrifikované železnice, eh, tu sú rôzne voltáže, buď 15, 215 alebo 15 alebo 35. A potom ešte taká osobitnosť, pán Tajani len dve, e, dve železnice sú podobné, to je Polska a Talianska. Všetky ostatné sú odlišné. Takže, pán e, predsedajúci, dajme železničiam, e, železnič, železnici pardon, šancu, vytvorme jednotný železničný systém tak, aby sa skutočne tento potenciál mohol využívať. Ďakujem, pán Liberacký. Ako ďalší, pán Kramer. Pán predseda, e, bezpečnosť je vysoko, vysokou hodnotou, musí mať skutočne absolútnu prioritu, musí to zostať e, a výnimkou to, že v Berlíne sa zrútil, zrútil mm, systém prevádzky prímeského vláku S-Bahnu práve z dôvodov nákladov, čo sa nepodarilo ani bombám po druhej svetovej vojne. Ale keď si zoberieme, že keď chceme obmedziť konkurenciu, potom sa hneď vykrikuje o bezpečnosti a o týchto argumentov, aby sa nemuseli otvárať siete a čo sa týka legislatívy od 1.1.2007, ktorá je pre európske štáty, e, členské štáty Európskej únie e, záväzná, hneď sa tu e, berú argumenty bezpečnosti. Samozrejme, bezpečnosť stojí peniaze, ale my potrebujeme investície, investície do bezpečnostných štruktúr aj E, ja chcem povedať, že peniaze sú k dispozícii. Chcem vám pripomenúť, že napríklad oslobodenie od kerozínovej dane stojí európskych daňových poplatníkov každý rok 14 miliard eur. Keby sme to neboli urobili, tak by sme mohli zabezpečiť bezpečnosť e, európskeho železničného systému. A to je to, na čo musíme myslieť. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ako ďalšie, pán Henin dostane slovo. Vážený pán predseda, milí kolegovia, aby sa pripravila hospodárska súťaž, v železničnej doprave, tak e, smernice žiadajú oddelenie sieti e, v železničnej doprave. E, takže vývoj vo Francúzsku napríklad je pomalší ako v 20. storočí. E, všetky odbory a experti to hovoria, že táto situácia fatálne povedie k hrozným situáciám, ale to nestačí. Musíme stále väčšiu rentabilitu, čiže sme pripravení obetovať e, železničnú bezpečnosť a tým, že e, presadzujeme medzinárodné bezpečnostné normy, medzinárodný prospech, kapitalizmus, Dobrý európsky model, teda železničná spolupráca v Európe, rešpektujúc e, normy na ochranu zamestnancov, maximálne normy, to je všetko v protiklade e, k neregulovanej e, konkurencii. Áno, bezpečnosť pre používateľov železničnej doprave musíme e, všetky európske siete e, jednoducho upraviť. Ďakujem pekne pánovi Enenovi. A teraz má slovo pán Leifried. Neprekvapuje to, môžeme konštatovať nasledovné, tam, kde sa liberalizuje a privatizuje, tam je čoraz viac nehôd. A to je celkom jasné, tam, kde je potreba zabezpečiť vysokú mieru a, a, E, ziskov, tam e, sú zlé platy, nízka kvalifikácia alebo kvalifikácia stojí, tam je menej kontrol, lebo kontroly stoja. A na záver, videli sme to všade, keď všetko je pokazené, sú tam veľké náklady pre e, verejnosť, aby sa sanovalo to, čo sa poškodilo v liberalizácii a privatizácii. Dámy a páni, pán predseda, pán komisár, myslím, že my sme išli e, nesprávnou cestou. Kolega Bach si myslí, že postačí, ak to budeme lepšie kontrolovať, budeme mať lepšie bezpečnostné mechanizmy. Ja si myslím, že sme išli vôbec zlou cestou a mali by sme sa vrátiť k ceste kvality, bezpečnosti a efektivity. A to určite nie je ďalšia liberalizácia, ale e, opačná cesta. Ďakujem Guido Milana. A e, teraz slovo ďakujem. Pán predseda, pán komisár, vážení kolegovia, len dve veci. Myslím si, že by sme tu nemali rozdielovať. Eh, ehm, myslím si, že eh, logika redukcie eh, nákladov to je negatívne pre bezpečnostné štandardy, pretože keď sa snažíme znižovať náklady, E, je jasné, že sa e, znižujú bezpečnostné štandardy. Skutočnou témou je, e, že si myslím, že by sme mali, teda komisia by mala zahájiť naliehavo novú fázu, aj pokiaľ ide teda o Európsku agentúru v oblasti železničnej dopravy. Sú tu veľké rozdiely v jednotlivých krajinách, to už spomenuli aj ostatní kolegovia a je teda potrebná lepšia koordinácia a dohľad agentúry nad e, národnými e, systémami a postupmi. A ja si myslím, že tu v tejto oblasti sú veľké oneskorenia. E, ako v prípade leteckej e, dopravy, e, aj e, tu by sme mali podobne postupovať. A preto by som chcel vyzvať komisiu, aby posilnila svoje úsilie v tejto oblasti. Treba naozaj e, rešpektovať e, skutočnosti, e, všetky tieto nehody. A potom je tu ďalší element, ktorý sa týka, pán komisár, vašich úloh. Veľmi často normy komplexne neošetrujú tých, ktorí sú poškodení nehodami. Samozrejme, áno, v železničnej oblasti je pomerne málo nehod,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 Myslel som si, že e, som mal slovo také, že som Kelly. Vážený pán predseda, povedalo sa, že 200 miliónov sa, má vynaloži, sa vynaložilo v roku 2009 e, Financovanie by sa malo vynaložiť e, z toho interoperabilného a bezpečnostného pohľadu Moja vlastná krajina má železnice, ktoré sú interoperabilné a cieľový dátum, cieľ je mať e, bezpečnostnú, prepojenú a environmentálnu železničnú sieť v celej Európe. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Tykau na minutu. Ďakujem pekne. Bezpečnosť železničnej dopravy závisí od investícií na údržbu a modernizáciu infraštruktúru. Nedostatok investícií spôsobí navýšenie alebo zvýšenie počtu železničných nehôd. Železničná doprava je e, komunitárnou dopravou a investície teda musia Ehm, pochádza zo štrukturálnych fondov, ale musia to byť tiež investície z, mm, na národnej úrovni. Ehm, taktiež tu musí byť adekvátne odmeňovanie zamestnancov v železnici, ehm, v železničnej doprave. Minulý rok boli tiež, sa vyskytli železničné e, nehody a východ Európskej únie mm, si mm, vyžiadal značné investície na modernizáciu infraštruktúry a predlženie takýchto e, sietí do Bukurešti a e, Konstanci a toto si vyžaduje lepšie riadenie a to by malo byť prioritou pre transeurópske siete. Niektorí sa eh, hlasia o slovo, ale nemáme veľa času. Takže slovo chcem dať eh, eh, komisárovi Tajanimu. Ale môžem vás poprosiť, aby ste boli struční, pretože veľa ľudí sa hlási o slovo. Myslím si, že mnohé odpovede a otázky, ktoré zazneli v rámci tejto diskusie, E, sa e, ošetrovali e, na tej konferencii 8. septembra, ktorú som zvolal okamžite po nehodách vo Via Reggio a v Holandsku práve preto, aby sme dali jasný signál zo strany komisie a európskych inštitúcií, že chceme intervenovať v tak citlivej oblasti, ako je bezpečnosť železničnej dopravy. Ako viete, tam na túto konferenciu boli pozvaní zástupcovia všetkých inštitúcií, parlament a rada. E, zaoberali sme sa e, všetkými problematikami, ktoré boli v centre e, diskusí dnes večer počnúc od otázky a Európskej agentúry. Ja zdieľam ten názor, ktorý tu zaznel, pretože takéto bolo aj moje stanovisko na tejto konferencii. Bol to môj návrh, to, čo povedal pán Milána keď povedal, že agentúra by mala získať viac právomoci. Ja úplne súhlasím, ale treba zmeniť e, pravidlá hry na to. A pokiaľ budem e, komisárom pre e, dopravu, budem sa snažiť kráčať týmto smerom na to, aby táto agentúra fungovala tak, ako tá námorná alebo tá v oblasti leteckej dopravy. A potom, pokiaľ ide o zodpovednosť jednotlivých operátorov v oblasti železničnej dopravy, to je téma, ktorou sme sa zaoberali v ten deň konferencií. Tam sa zúčastnili aj e, rodiny príslušníci obetí a zaberali sme sa aj e, právami e, tých, ktorí utrpeli v takýchto nešťastiach. Existujú normy, ktoré vstúpia do platnosti 3. decembra tohto roku. V tejto súvislosti komisia sa zaoberá aj tými vonkajšími obeťami, teda nie pasažiermi, ale e, inými obeťami, ktoré sa stanú e, e, obeťami napríklad v prípade Via Regio v dôsledku explózie alebo vykolajenia vlaku. Takže chceme sa zaoberať aj odpovediami na túto problematiku. To chcem iba povedať, preto aby som zdôraznil, že komisia naozaj sa absolútne zasadzuje v tejto oblasti bezpečnosti železničného systému. Je to naša priorita aj pokiaľ ide o certifikáciu personálu, prijali sme e, smernicu 2007-59 e, o rušňovodičoch a e, vstupy do platnosti 3. decembra tohto roku. A pokiaľ ide o sociálne aspekty, ktoré sa nadniesli, existuje výbor pre sociálny dialog, v roku 2005 sa diskutovala e, dohoda v oblasti medzinárodného obchodu v tejto oblasti. pokiaľ ide o železničnú e, dopravu, tá je e, naozaj zelená, ale ja si myslím, že je treba pracovať na modernizácii a na zlepšovaní údržby E, systém FMS je dôležitý signál e, za technologického pohľadu. E, komisia investovala do tohto systému a jeho účelom je zvýšiť bezpečnosť všetkých aspektov železničnej dopravy. Ja si myslím, že to je dôležitý prvok, ktorý by sme nemali opomenúť. Ďakujem vám. Köszönöm, Tajani úr. Ezzel a vitát ebből a napirendi pontból lezárom. Ďakujem pekne, pán Tajany. Takže tým uzatvárame túto tému. A rád by som prešiel k ďalšiemu bodu programu. Ide o vyhlásenie komisie o používaní menšinových jazykov v rámci spoločného európskeho kultúrneho dedičstva. Najskôr eh, v mene Európskej komisie